legislatívne predpisy. Komisia by mala robiť iniciatívy, mala predkladať iniciatívy, aby sa predpisy zlepšovali. Ďakujem. Ďakujem, kolega Šluter, kolega Segedi. Ďakujem pekne.